sociálna zodpovednosť musí byť dynamickou záležitosťou, musí sa prispôsobiť novým oblastiam. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz na dve minúty za Empl kolega Hovit. As this